President. Ah, very nice. That was very impressive. Thank you. We begin the one minute. Dobre, takže začneme jednominútové prís- príspevky. Ako prvý je pán Mendes de Vigo. Pán predsedajúci, 14. februára 2008 ako dáček svätého Valentína konferencia predsedov rozhodla, že interskupiny sa budú stretávať len vo štvrtok Odvtedy sme sa snažili vyriešiť túto otázku. Nepodarilo sa to. Tieto interskupiny sa musia stretávať v termíne, ktorý nie je adekvátny. Takmer nikdy nemajú sály ani tlmočenie. Hovorím nielen ako predseda interskupiny pre chudobo a ľudské práva, ale aj s mandátom väčšiny interskupín a ako poslancovia, ktorí sú členmi týchto interskupín. A ja tu slávnostne žiadam, aby konferencia predsedov znovu prehodnotila rozhodnutie zo 14. februára 2008, aby sme sa vrátili k predchádzajúcej situácii. Ak to neurobí a hovorím to veľmi úctivo, tak túto otázku to potom predložíme na plene a tam uvidíme, kto v tomto plene rozhoduje. Ďakujem za pozornosť, pán predsedajúci. Kirillov, Pán Ďakujem veľmi pekne. Eh, Slovom 85. výročie dohody medzi Bulharskom a Tureckom. Eh, týka sa to približne 350 tisícov Bulharov, eh, ktorí pred storočím boli vyhostení, niektorí ešte stále žijú. No a majetok, ktorý im bol zhabaným, tak táto otázka bola prerokovaná viackrát medzi oboma krajinami aj na tých najvyšších úrovniach. Turecko ich stále považuje za imigrantov, avšak eh, mnohé historické fakty a protokol z roku 1926 eh, svedčia o, o ich štatúte utečencov. Premiér Erdogan už predložil ponuku. Ak máte príslušné dokumenty, tak sa môžete obrátiť na súdy. Dokumenty existujú, ale eh, skutočne je táto situácia veľmi komplikovaná. Už uznesenie z roku 2008 vyzýva Turecko, aby podporilo dialog s Bulharskom o týchto veciach. Ja dúfam, že e, dobrá vôľa zvíťazí v mene dobrých susedských vzťahov. vzťahov. Ďakujem pekne, pán Remoza, na jednu minútu. Moltes gracias, señor president. Dear colleagues. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, vážení kolegovia. Ako viete, v mliekárenskom sektore Takže to, tie vzťahy medzi e, distribútormi a chovateľmi sú problematické. Volatilita a to prerozdelenie viedlo v posledných rokoch k tomu, že zisky klesali a je tu zlá situácia pre producentov mlieka. Dôležité riešiť tento problém a ja preto podporujem Európsku agentúru pre dohľad nad mliekarským sektorom. Takto sa podarí dosiahnuť lepšie, e, lepšie pomery medzi cenou a objemom bolo by to pod hľadom Európskej komisie, tak by sa hľadňovali potreby trhu a sledovali by, sledovali by sa by vývoj nákladov pri produkcii mlieka pravidelným spôsobom. Takýto systém by mohol zabezpečiť, aby tento sektor bol stabil, stabilnejší, aby tam neboli také veľké problémy. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem pekne. Dobre, že hovoríte na, na plenárnej schôdzi po grécky. A teraz pán Kramer noviny Rheinische Post informovali v piatok o, o veci, kde komisár pre dopravu povedal nasledovné. Prepojenie západu Európy s východom je, to je veľmi dôležité a Stuttgart 21 ako projekt by mal byť dôležitou súčasťou celého, celého toho procesu. Koordinátor projektu viacekrát povedal, že železnice patria k TNT projektom a železnice spadajú pod národné kompetencie. Keďže vieme, že je nedostatok prostriedkov na rozvoj týchto sietí, tak stanice musia byť financované štátmi, respektíve regionálnymi organizáciami. Ja by som chcel apelovať na komisára Kalasa, aby potvrdil terajšie tlačové vyhlásenie komisie, aby jasne povedal, že projekt v Štutgarte nebude spolufinancovaný zo strany EÚ. Ďakujem pekne. Kyria Matias, Lepto. Teraz pani Matias. Pán predsedajúci, ďakujem pekne. V Bruseli heslom je mm, prísnosť, prísnosť a uťahovanie opaskov a výsledky sú viditeľné. Bohužiaľ vidíme, že plány stability a rastu sa venujú a revidujú pravidla a práva občanov. Dochádza k veľkým manifestáciám v Európe, v Grécku, v napríklad 24. novembra v Portugalsku a tak ďalej. To je ešte na začiatku. A koľko generálnych štrajkov bude treba ešte zorganizovať manifestácií a koľko hlasov bude ešte treba potrebné si vypočuť, aby konečne e, došiel ten konsenzus z Bruselu, pretože toto nie sú opatrenia, ktoré bojujú proti kríze, ale práve naopak ja by som si želala, aby boli prijaté spravodlivejšie opatrenia, pretože je potrebné, aby sme vedeli, na čo sme tu a na čo slúžime. Ďakujem pekne, pán eh, Salavrakosa. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Eh, v eh, gréckej tlači sme sa dočítali o tom, a aj grécka vláda, a to jasne povedala, povedala a samozrejme to nikto nespochybňuje, že cez severnú hranicu Grécka pricestovávajú prichádzajú do Grecka ľudia bez príslušných cestovných dokumentov. Frontex má riadiť prúdy pristahovalcov, má im obmedziť počty nelegálnych pristahovalcov, avšak nepodarilo sa všetko to urobiť na pozemnej hranici. No a to je tá nová hranica, cez ktorú prichádzajú silné prúdy pristahovalcov. Takže boli zadržaní ľudia, ktorí prekročili túto hranicu nelegálne, avšak prúdy utečencov sa presunuli z námorných hraníc na pevninskú hranicu. Ja chcem, žiadam, aby bol vytvorený špeciálny úrad Frontexu pre Turecko. Ďalej treba odsúdiť Turecko, ktoré používa finančné prostriedky Európskej únie, avšak nedržiava eh, protokol o nelegálnych pristahovalcoch. Ďakujem pekne, ďakujem pekne. A teraz pán Šegedy na jednu minútu. képviselő társaim, a mai felszólásomban a magyarországi vörösiszap katasztrófáról szeret. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcel hovoriť o katastrofe, ekologickej katastrofe s jedovatým kolom v Maďarsku. Ja by som chcel poďakovať všetkým, ktorí v posledných dňoch pomohli obetiam aj záchranárom. No a najdôležitejšie teraz je, je povedať, že skutočne si táto katastrofa vyžiadala veľa obetí, ale dalo sa jej zabra- zabrániť. No, Európska únia má teraz úlohu venovať sa predchádzaniu a prevencii katastrof. Privatizačné zmluvy boli podpísané, No a tým sa k moci dostali oligarchovia, no a tieto privatizačné dohody te, treba momentálne preveriť a zrevidovať. A nespravodlivo a nelegálne boli a, vyvlastnené podniky, no a títo paraziti konečne sa musia dostať eh, pomocou EÚ do štátnych hrúb. Ďakujem pekne, pán Svensson, na jednu minútu. Eh, Ďakujem pekne, pán predseda. Otázky, ktoré sa týkajú klímy a životného prostredia, sa týkajú všetkých nás, sú globálne. Samozrejme, EÚ musí zohrávať dôležitú úlohu v rámci ochrany e, dobrých podmienok pre, naš, pre našich ľudí. Musíme si uvedomiť, že EÚ ale e, e, patrí medzi najväčších nečisťovateľov životného prostredia a vieme, že e, toto znečisťovanie z Európy sa šíri aj na iné kontinenty. To znamená, že dôležité je si uvedomiť, aká situácia. Dnes si musíme uvedomať, že niektoré, e, niektoré paliva, ktoré sa spalujú, produkujú neuveriteľné množstva e, emisí. A toto máme vlastne aj u nás. Musíme si uvedomiť, koľko ľudí na svete zomiera preto, lebo musia vdychovať tieto spaliny. Európska únia spolu s USA, kde tiež sa šíri povedomie o tom, že dôležité chrániť životné prostredie, nemohli by spolukonať na tejto oblasti intenzívnejšie? Ďakujem pekne. Teraz pán Matula na jednu minútu. Mulțumesc, domnule președinte. Zilele Ďakujem pekne, pán predseda týchto dňoch sa vykonali konkrétne kroky, ktoré majú zabezpečiť energetickú bezpečnosť pre EÚ. Ide tu o dodávky zemného plynu z rozličných zdrojov, aby sa predišlo ďalšej plynovej kríze v Európe. Ide tu o otvorenie viacerých magistrál, je tu o kon- konkrétne prepojenie Rumunska s Maďarskom, kde je kofinancovanie z európskych fondov. Toto je určitý dobrý model pre spoluprácu medzi ďalšími štátmi. Keby sa to rozšírilo na celoeurópskej úrovni, keby sa toto rozvíjalo, tak bolo by možné v blízkej budúcnosti dosiahnuť energetickú nezávislosť. To znamená, že európske štáty by sa mohli zájomne podporovať v prípade, že by vznikla energetická kríza. Rovnako dôležité je, aby sa na regionálnej úrovni stanovovali ceny a aby sme neboli odkázaní na jedného dodávateľa. Ja si myslím, že takýto projekt ako aj projekt Nabuko. Sú, je veľmi dôležitý. Je dôležité podporovať aj ďalšie prepojenia Európy a region, kde sa produkuje plyn. A teraz pán Mirsky. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcel upozorniť na veľmi zaujímavú vlastnosť našej práce. Vo štvrtok takmer všetci poslanci odchádzajú zo Štrasburgu približne o 13.30. A ako všetci vieme, je tu osobitný čartrový vlak. Vysvetlite mi prosím, prečo o 16.00 sa hlasuje o otázkach ľudských práv. Ke, kedy plánujete, prečo plánujete takto hlasovanie, keď viete, že 95% poslancov sa na ňom nebude môcť zúčastniť? Je to skutočne je to skutočne nepriateľné. Nuž a myslím, že ani môj príhovor si nikto nevypočuje a to je tiež smutné. Ďakujem pekne. A teraz pán, pani Sarbu na jednu minútu. Ďakujem, pán predsedajúci. V jednom členskom štáte EÚ v Rumúnsko demokracia ustúpila pred, bez ústupkov. Predseda Predsedkyňa rumúnskeho parlamentu s 80 poslancami, ktorí boli v sále, povedala, že v skutočnosti ich bolo 170 pri hlasovaní. Hlasovalo sa o rozhodujúcom zákone pre väčšine občanov nový zákon o dôchodkovom zabezpečení a týmto zákonom sa zvyšoval vek odchodu do dôchodku a tiež sa zavádzali aj nové pravidlá na výpočet e, dôchodku pre mnohých občanov. Opozícia bola proti tomuto zákonu a nebola vôbec prítomná počas hlasovania, počas tohto podvodu a dokonca to bolo prenášané a kamerami. Bez tlače a bez opozície by táto, tento zákon bol e, v Rumúnsku presadený. Pán Schmidt. Dnes, eh, pán predseda, švedská vláda dostala právne stanovisko eh, k, k prípadu Davida Isaka, ktorý je už v Eritreji eh, dlho zatknutý. Je to švédsky žurnalista, ktorý bol zatknutý kvôli slobode právo v súlade s právnym posudkom na základe dohovoru Medzinárodného dohovoru o ľudských právach, a tak sú tu povinnosti využiť všetky možné diplomatické a právne nástroje, aby David Isak požíval svoje základné práva. Eritrea je jedna z najchudobnejších krajín na svete a je závislá od pomoci Európskej únie. My musíme žiadať okamžité prepustenie Davida Izaka za finančnú pomoc. Zajtra príde brat Davida Isaka do Európskeho parlamentu, stretne sa s predsedom eh, parlamentu a s komisárom Pipalksom odovzdá eh, právne stanovisko aj európskym inštitúciám. No, pán predseda, dúfam, že to eh, zaveže európske inštitúcie, aby vyvíjali ďalší tlak na Eritreu a prepustili Davida Isaka a tým zachránili jeho život. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz Joe Higgins. Na jednu minútu. Vážený pán predseda, v septembri som bol v Kazachstane. Prezident Nazarbájev je totalitný vládca, ktorý systematicky porušuje ľudské práva. Stretli sme sa s mnohými skupinami, ktorí bojujú za práva, za ľudské práva, sociálne práva a práva zamestnancov. Boli sme svetkami brutálneho režimu. Mnohí a mnohých kazačských väzňoch. Prepustení väzni hovoria o mučení, e, znásilňovaní a iných násilností. No a je skutočne e, hambou, že v roku 2010 Kazachstan predseda, predseda Organizácii pre spoluprácu a bezpečnosť v Európe e, a to zo strany väčšiny hlav štátov a vláda eh, OBSN. E, no a na Nazarbayev je na oficiálnej návšteve eh, Európskej únie budúci týždeň. Príjme ho pán Buzek, rovnako Barroso a mnohí ďalší. No a eh, dostal to kvôli významu tejto krajiny pre ropu. No a ja však vyzývam všetkých, aby hovorili o porušovaní ľudských práv a vyzvali Nazarbajeva, aby ukončil svoje konanie. Ďakujem pekne. Nelle ultime settimane più di una trentina di Mapuche sono stati... Za posledné týždne viacej ako 30 držalo hladovku proti militarizácii ich územia a proti e, dvojitej jurisdikcii vojenskej aj civilnej. A to ešte pochádza z obdobia vojenskej diktatúry. E, väčšina parlamentu tejto krajiny nechceli prijať túto otázku ako súrnu otázka, preto e, títo ľudia držia hladovku. Opozícia sa síce vyjadrila, ale spravodajca OSN e, pre práva pôvodného obyvateľstva sa vyjadrili, že je potrebné, aby aj Čile rešpektovalo práva pôvodného obyvateľstva rovnako ako na základe vyhlásenia deklarácie OSN tieto štáty a samozrejme a pôsobenie má vplyv na občanov EÚ by mal a Európsky parlament mal využiť všetky nástroje preto, aby Čile rešpektovalo všetky medzinárodné práva. Pán Stojanov. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som chcel hovoriť o tom, čo sa bude diskutovať v bulharskom parlamente. Ide o referendum o pristúpení Turecka k EÚ, alebo som vyprovokovaný pánom Kirlovom, lebo on doslova zopakoval to, čo povedal predseda mojej strany v Bulharskom parlamente pred niekoľkými dňami. Ja by som chcel vám povedať, kolegovia, že tí ľudia, ktorí boli vykonaní, vy, vykázaní z tých území, ktoré obývali, museli opustiť svoje domovy, svoje deti, museli ich tam ponechať. Bola to strašná situácia. A e, vieme, ako bola situácia pri tom, ako Turecko nechcelo uznať genocidu Arménov. Musíme si uvedomiť, že tuto zahynulo asi 50 tisíc Bulhárov a asi, asi 300 tisíc ich bolo vykázaných. A toto som chcel povedať tejto téme. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda. A teraz pán Skilák, aký na jednu minútu. Vážený pán predseda, Jean-Claude Juncker povedal včera, že od roku 2008 grécka vláda neustále hovorila, že prijala správne opatrenia, ale potom e, to dopadlo ináč. Samozrejme, zverila sa informácia, že, aké sú vysoké tie grécké dlhy a e, že sú dvakrát vyššie, ako sa očakávalo v maji. Ako je možné, že to celé sa udialo, tak povediať, nepozorovanie bolo toto všetko neznáme, boli to neznáme informácie Euroskupine, predsa tam sa o tom diskutovalo. Ecofin mal inštitucionálnu zodpovednosť, ale musím si, musíme si uvedomiť, že ten problém nesúvisil len s, so slabými prognózami, ale boli tam určité politické kritéria, ktorí sa, tak povediac, presadili. Grécky občania, grécky daní poplatníci predsa mali právo poznať e, informácie, my chceme, aby tie orgány, ktoré sa oberajú hospodárskym kritériom, boli nezávislejšie a chceme, aby tie pravidla platili pre všetkých. Ďakujem pekne. Teraz ďalší rečník. Grazie, presidente. Si chiuso. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ukončil sa summit EU-Čína. Mass média informovali o tomto priebehu a o neúspechu z logistických dôvodov, ale hlavný dôvod, dôvod nezhody bol, že eurozóna považuje juan za podcenený a žiadajú od Číňanov, aby konečne ho zhodnotili a aby ukončili s tým balíčkom nekalej hospodárskej súťaže a e, s tou e, menovou vojnou žiadajú, že to bude dobrý základ, pretože Čína je skutočne trhovou ekonomikou od júna e, navyšila hodnotu juanu o 2,15 ale čo je to e, pre dôležité, je to dôležité v porovnaní pre euro, je to veľmi zlá novinka pre, pre export, pretože my nemáme možnosti, jednotlivé členské štáty nemôžu pohybovať svojou menou, aby podporili svoj export. Sme znevýhodnení, pokiaľ ide o pracovné podmienky našich zamestnancov, platov, sociálne podmienky a tak ďalej. Takže nie je možné, aby sme boli konkurencieschopní Číne. O dva týždne európska delegácia pôjde do Číny a budete sa snažiť, aby ste vyriešili tieto otázky. Pán Rivellini, Jednoducho musel, musel som vás prerušiť, lebo musím byť spravodlivý, takže ja by som chcel ešte raz apelovať na každého, aby držal stanovený čas. A teraz pani Dancero, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. Dnes sa hovorí o tom, že treba e, obmedziť E, dlhé vzdialenosti, aby prešli teda tovary a potraviny. A preto je potrebné, aby sme sa adaptovali a treba stimulovať chov oviec. Nie je možné, aby sme dovážali e, e, takéto meso z takých veľkých vzdialeností zatiaľ, čo niektorí chovatelia musia v Rumunsku opustiť tento chov. Rumunsko je piata krajina v Európe, pokiaľ ide o počet ovčieho dobytka, ale obrovské množstvo e, zvierat z tohto dobytka bolo utratených vzhľadom na túto skutočnosť a vzhľadom na to, že z dlhodobého hľadiska e, to môže znamenať e, zlé negatívne ekonomické, environmentálne dôsledky pre našu ekonomiku. Podporujeme írsky návrh a očakávame opatrenia na podporu toho, aby sa odstránil tento negatívny vývoj. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Rok, v roku 2008 sme zažili najväčšiu potravinovú krízu na svete a hlavne zúrel hladomor v Afrike. Súčasne však produkcia obilia dosiahla maximálnu úroveň histórii. No a to je ten paradox, ktorý poukazuje na situáciu dnešnej doby. No a e, na jednej strane sa hrajú špekulanti s Nasdaqom, na druhých, e, na druhých burzách sa špekuluje e, s, so základnými potravinami a ich cenami. Sú to hračky v rukách špekulantov, ale súčasne to znamená, hrozné, nekontrolovateľné podmienky eh, ľudí v iných častiach sveta. Treba určiť istý rámec na európskej a medzinárodnej úrovni. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani Figueiredo. Brigáda, senior prezident. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Dnes je Medzinárodný deň boja proti obchodu s ľudskými bytostiami. Ja si myslím, že by sme mali byť pozornejší a mali by sme ísť ďalej, než e, robiť veľké vyhlásenia zla z voči tých e, veľkých tragédií, kedy tisícky osôb e, sú obeťami moderného otroctva a to z dôvodu chudoby a hladu, ktorými trpia milióny ľudí na svete. Je to jeden z najsmutnejších prvkov a dôsledkov kolonializmu a neokolonializmu, rovnako ako nových podnikov, takže ten symbolizmus je veľmi dôležitý. Je potrebné, aby bol prepojený Medzinárodný e, deň boja proti chudobe a Medzinárodný deň boja proti obchodu s ľuďmi Ehm, boj proti chudobe aj boj proti obchodu e, s ľudskými bytostiami e, vyžaduje komplexné opatrenia, ktoré pôjdu sociálnym smerom, ktoré umožnia lepšiu politiku rozvoja sociálneho pokroku, čo žiadajú pracovníci a občania počas manifestácií v Európe. Pán Obermajer, nech sa páči. Meine sehr geehrten Damen und Herren. Dámy a páni, 67 rokov potom, ako bol zasadený Benito Mussolini, napriek tomu v Južnom Tyrolsku sú fašistické e, pomníky a sa o nich ľudia starajú a ľudia sa takto každým pripomínajú na situáciu, ktorá tam bola. Toto je skutočne neuveriteľné v Európe 21. storočia. A Franco Fratin už pred rokmi chcel presadiť určitú legislatívu, ktorá by zakázala všetky nacistické symboly. Dôležité je, aby sa zakázali aj takéto fašistické pomníky v Južnom Tyrolsku. No jeho snaha sa nevydarila, preto stalo za to vyskúšať druhý pokus. Komisia mala naznačiť, že porušovanie e, práv menšín znamená jasné porušovanie zmluv. Máme tu predsa Lisabonskú zmluvu a je dôležité kontrolovať ochranu menšín. Musia tam byť jasné konzekvencie. Ďakujem pekne za pozornosť. Pán Sikersky. Sikersky, yes. Szanowni Państwo, rok 2010... Pán predsedajúci, dámy a páni, rok 2010 vyhlasila EÚ ako rok boja proti chudobe, sociálnemu vylúčeniu. 23. výročie boja proti extrémnej chudobe, tak ako to vyhlásilo OSN Hlavne tak sa prejavovala solidarita a tiež sa poukazovalo na potreby sociálne vylúčených ľudí. Hlavne treba ľudí upozorniť, že je potrebné bojovať proti chudobe, hlavne v rozvojových krajinách. Tiež sa zdôrazňuje, že boj proti chudobe ostáva našou prioritou. Tiež je dôležité, aby sme venovali veľkú, väčšiu pozornosť príčinám aj dôsledkom chudoby v Európe. Opakujem, v Európe preto je dôležitý program bezplatného e, pridelovania potravín pre tých e, najchudobnejších za 500 miliónov dolárov ročne. Iniciatíva tohto dňa proti extrémnej chudobe je veľmi dôležitá, pretože ľudia si nevždy, nevždy dokážu predstaviť, v akom meradle chudoba existuje a tiež musíme hľadať príčiny a potom potierať aj dôsledky. señor presidente. Ďakujem pekne. Medzinárodný deň boja proti obchodu eh, s ľudskými bytostiami, tak eh, boli publikované štatistiky, a ktorí by mali spôsobiť, aby sme my ako konali veľké percento Európske prostitúcie, obete e, sú zároveň aj vydierané a musíme si položiť otázku, či robíme všetko preto, aby sme obraňovali ľudskú dôstojnosť e, žien, ktoré sú obyťami. Pretože nehovoríme o najstaršom povolaní na svete, ale o jedinej forme otroctva, ktorú sa nám ešte nepodarilo vykoreniť v Európe. Španielsko robí obrovské úsilie v tomto smere. Bojujeme proti obchodníkom s ľuďmi, snažíme sa zavádzať programy e, začlenenia obeti do e, normálneho života, ale nestačí to. Posledná smernica je mm, možnosťou, ako odstrániť tento fenomén a ako napríklad odstrániť e, ponuku z reklamy okrem bilaterálnych dohôd s tretími krajinami, aby sme bojovali proti tejto pliage aj v krajinách pôvodu. A ja vyzývam Európsky parlament, aby sme v tomto smere boli avangvardou boja za ľudské práva. Teraz pán Tarabela, nech sa páči. E, pokiaľ ide o Európsku agentúru pre potravnú bezpečnosť, je e, autoritou v tejto oblasti. Dovolte mi, aby som o tom pochyboval a nie som jediný. Len príklad. Mnoho členských štátov ako Dánsko alebo Fránsko e, zakazujú bisfenol vo svojich e, potravinách, pretože je preukázaný ako škodlivý, ale v mnohých ďalších e, krajinách sa používa. EFSA tiež odmietla 125 povolení o GMO a to sa nám zdá čudné, ale kompetentný komisár sa dištancuje, pokiaľ ide o rozhodnutie o, o Bifsenole a ja žiadam, aby sa čo najskôr zorganizovalo mm, verejné vypočutie medzi EFSA a výborom AGRI. Musíme objasniť tie pochybnosti, ktoré tu existujú, pretože ide o zdravie našich občanov. Pán Jan Lepto. mesajul meu este adresat uh, parlamentului. Ďakujem. Mám posolstvo pre predsedu Európskeho parlamentu pána Buzeka. Pred niekoľkými mesiacmi ste boli v Rumunsku, vystúpili ste uh, v Rumunskom parlamente a podporili ste opatrenia, uťahovania opaskov tejto vlády. Ja teraz hovorím pánovi predsedovi Buzekovi už viacej ako mesiac je Rumunsko krajinou bez parlamentu. Viacej ako jeden mesiac sa neorganizujú parlamentné schôdze, pretože práve došlo k tomu podvodu pri hlasovaní o zákone o dôchodkovom zabezpečení, tak ako e, o tom hovorila pani Serbu. A predseda Rumúnskeho parlamentu nemení e, svoje stanovisko a neustupuje zo svojich praktík a ten podvod sa stal niečím normálnym v rumúnskom parlamente a preto by som rád vedel, či pán Buzek podporuje túto rumúnsku stranu PDL a tých, ktorí sú teraz pri moci a podporil by inú stranu pri, eh, vo vláde. Благодаря ви, господин президент. Уважаеми колеги, вярвам, че Европейският съюз и всички... Ďakujem veľmi, vážený pán predseda. Ja myslím, že Európska únia a všetci z nás sa chceme dostať a nájsť východisko z krízy. Niektoré krajin, niektorým krajinám sa to darí, avšak niektoré upadajú do ešte väčšej krízy. Myslím, že silný európsky trh je prioritou pre všetky členské štáty. No a z tohto dôvodu ma znepokojuje záujem Európskej únie o, bezcolnom e, obchode s Pakistanom. Myslím, že sa to nedá používať ako výhovorka pre, pre európsky obchod, pretože je tu veľká hrozba európskeho, hlavne textilného odboru e, obchodu a priemyslu. Ja hovorím v mene zástupcov textilného priemyslu. Bulharsko je malou krajinou. E, krajina dosiahla svoj vrchol a prístup Pakistanu na európsky trh ohrozí Ehm, bulharský textilný priemysel. Vážený pán predseda, ehm, v tomto období je čoraz dôležitejšie chrániť európsky trh. Bezcelný trh s Pakistanom nie je dobrou cestou. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz pán Enciu. Ďakujem, pán predsedajúci. Grave, Chcel by som poukázať na zložitú situáciu v Rumunsku Opatrenia, ktoré súvisia s riešením krízy, ktoré zaviadla rumúnska vláda, sú neefektívne, okrem toho sú protisociálne. Porušujú vlastne ľudské práva v oblasti vzdelávania, zdravotníckých služieb a v rámci práva na dôstojný život. Aké sú dôsledky týchto opatrení? Predovšetkým ide tu obrovskú infláciu, veľmi výrazne klesá HDP nášho štátu, sú tu protesty, nespokojen, nespokojnosť Nespokojní sú učitelia, policajti, profesori a protesty týchto skupín organizujú odbory. Jednoducho to, čo sa vykonalo, nie je v súlade s zájomami rumúnskych občanov. Európska únia má v rukách určité nástroje a môže vykonávať dohľad nad e, finančnou situáciou členských štátov. Komisia musí zaujať stanovisko k opatreniam, ktoré prijala rumunská vláda. Je dôležité konať, lebo sa to porušujú ľudské práva. Ďakujem pekne. Hovorí pán predseda, teraz pán Balčitis. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. spalio 10 dieną. Ďakujem veľmi pekne, e, vážený pán predseda. Vážený pán predseda, 10. októbra e, sa rozpodal požiar e, na trajekte Lisko. No a e, nedošlo k žiadnym obeťom na živote, avšak táto nehoda odhalila, že sú to skutočné nedostatky bezpečnosti z ohľadom na udalosti z 11. septembra sa sústredíme na bezpečnosť pasažierov v lietadlách, avšak trochu zanedbávame iné druhy dopravy. No a táto, do, táto nehoda preukázala, že je potrebné implementovať podobné bezpečnostné a kontrolné opatrenia aj v iných druhoch dopravy. Ďakujem pekne. Pani Nevedelová. Pani Nevedelová.

Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcel upozorniť e, na niektoré dôležité otázky, ktoré sa týkajú internetovej bezpečnosti. My musíme predchádzať rizikám, ktoré e, súvisia s e, internetom. Prevencia je oveľa efektívnejšia ako odstraňovanie následkov. No a to si vyžaduje niekoľko opatrení. Poprvé, bezpečnosť na internete musí byť dynamická. Musíme predpokladať a predvídať hrozby po druhé, internetová legislatíva nemôže obmedzovať rozvoj informačných technológií. Po tretie, potrebujeme eh, dynamickú horizontálnu koordináciu eh, všetkých inštitúcií, ktoré sa zaoberajú IT bezpečnosťou. No a potrebujeme tiež eh, mechanizmus medzinárodnej spolupráce. aby som bol rád, keby Európska komisia mm, trvala na implementácii európskej stratégie pre IT bezpečnosť. No a treba vytvoriť mechanizmy na koordináciu všetkých eh, politik. Ďakujem pekne. No a tým sme sa dostali na koniec jednominútových eh, vyjadrení. Teraz sa dostávame k ďalšiemu bodu a to je správa pána Kožušníka o budúcnosti európskej normalizácie. No a spravodajca dostáva na 4 minúty slovo. Nech sa páči. Vážený pane predsedajúci, eh, vážený pán predseda,